je, že jej miesto sa upraznilo od 16. júla 2010. Dovolím si vás informovať, že v súlade s pravidlom 3 odsekmi 3 a 4 rokovacieho poriadku právny výbor na svojom zasadnutí 5. júla 2010 overil poverovacie listiny pánu Béla Kovača, ktoré vstúpili do účinnosti od 31. maja 2010 a takisto pani Galpeles a pána Taylora od 2. júna 2010 platné a pána Lukasa Hartonga a pána Muldera, ktoré vstúpia do platnosti 22. júna 2010 alebo ich mandáty vstúpia do platnosti, sú k týmto oznámeniam poznámky. Ak nie, ich mandáty sú týmto schválené. Zápisnica bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku